funkčné obdobia v júli e, v zmysle článku 78 spolu s predsedom rady som podpísal 8 právnych aktov, ktoré boli potom e, prijaté v rámci legislatívneho postupu. E, názvy týchto právnych aktov budú zverejnené v zápisnici tejto schôdzi. Dámy a páni,